Ah, no tengo micrófono, perdón. Vuelvo a empezar. Quiero dar la bienvenida a la señora Ninette Kelly, representante de... Chcem eh, tu privítať Ninette Kelly, ktorá je predstaviteľkou OSN, eh, pokiaľ ide o utečencov eh, v Libanone a hovoriť bude o situácii syrských utečencov v Libanone. Pani Ninette Kelly teda je predstaviteľka UNHCR a situácia, ktorú opisuje UNHCR, pokiaľ ide o milióny ľudí, ktorí e, ušli pred konfliktom v Sýrii, pričom už podľa všetkého ide o 4 milióny ľudí celkovo a naozaj sú veľké obavy, e, pokiaľ ide ich humanitárnu situáciu a pokiaľ ide najmä o najmladších spomedzi nich, ktorých je už takmer tiež 2 milióny ľudí alebo detí do veku 18 rokov, ktoré týmto e, pádom vlastne strácajú príležitosti v živote. A máme tu 100 tisíc e, ešte detí, chlapcov a dievčat, ktoré sa e, narodili e, vlastne v zahraničí a teda podľa legislatívy krajiny možno nebudú mať vôbec priznanú štátnu príslušnosť. Pani Kelly nám e, prišla prezentovať situáciu súčasnej e, chvíli alebo v tomto momente. Chcem sa jej poďakovať za jej prácu, takisto aj za prácu celého UNHCR a potom pani Lockbiller a pán Weidenholzer, ktorí cestovali do tohto regiónu, takisto môžu nás informovať o ich pohľade na vec. Takže vítajte pani Kelly medzi nami, nech sa páči. Uh, thank you very much. It's, a, uh, it's really a great pleasure to be... Je pre nás potešením, že sme tu všetci spolu z niekoľkých dôvodov. Keď človek pracuje v Libanone a je konfrontovaný s neuveriteľnými ľudskými katastrofami a nešťastím, ktoré sa odohráva 4 roky na Strednom východe, tak oceňujú všetci normálny stav. Cítim sa veľmi dobre, že som tu s vami. Ďakujem všetkým v Európskej únii, ktorí podporili humanitárne úsilia v Libanone a teraz e, to už bude štvrtý rok. Neviem ani dostatočne zdôrazniť, aké dôležité toto všetko bolo a skutočne Európska únia na začiatku krízy hneď si uvedomila potrebu humanitárnej podpory. Európska únia sa vysporiadala s mnohými potrebami, ktorým čelia utečenci, ale najdôležitejšie bolo, že sme sa rozhodli pomáhať Libanonu vysporiadavať sa s tragédiou, ktorej čeli. Aké boli reakcie, aké boli hlavné témy stability Libanonu. Stabilita je hlavnou témou a takisto životy vyše milióna utečencov, ktorí zrazu sa ocitli v Libanone. Je to krehká situácia, ale solidarita je skutočne dôležitá e, viac ako v iných situáciách. V roku 2011, keď bolo v júni tohto roka v Libanone iba 2000 utečencov. Táto situácia sa zhoršila. Predstavte si, že na 10 tisícoch štvorcových kilometrov žije 4 milióny Libanončanov. Každý z vás, kto navštívi Libanon, asi oceňoval, aká je to malá, milá krajina. A predstavte si, že z 25 tisíc sa zvýši počet utečencov tejto malej krajine. Medzi rokmi 2011 a 2012 sa z 2000 zvýšila na 25 tisíc, ale medzi rokmi 2012 a 2013 polovica milióna, pol milióna utečencov vstúpilo do Libanonu. Neuveriteľné vysoké čísla. E, usídlili sa po celom Libanone a potom ten, ten prílev pokračoval opäť 1,1 milióna od e, júna 2014 je konečné číslo dneš, dnes, dnešné číslo 1,8 milióna utečencov v Libanone. Pozrite sa na mapu moh- na minutu a tam je vidno, že sú oblasti, ktoré sú označené bielým, to sú hory, centre krajiny a na východnej hranici. To je konfliktná zóna a utečenci sa v 170 dedinách umiestnili pozdĺž e, tejto línie, ktorú vidíme na mape. Vláda Libanonu však začala uplatňovať reštriktívne opatrenia, aby zabranila, obmedzila vstup utečencov do Libanonu. Ďalšia mapa, vidíte tu Libanon, ktorý je umiestnený do Belgicka, aby bolo možno si predstaviť veľkosť. Pomôže vám to zviditeľniť, čo to znamená pre maličkú krajinu, aby vzala za 18 mesiacov vyše 1 milióna utečencov. Predstavte si, že v Belgicku alebo v podobnej porovnateľnej európskej krajine by to bolo tak, ako keby ste prijali podobné čísla utečencov. Utečenci sú štvrtinou obyvateľstva teraz v Libanone a sú, tu, sú tam aj palestinskí utečenci, tých už je 280 tisíc, tí tam boli 60 rokov už v Libanone, alebo žijú tam. A ďalej ďalej je tu 33 tisíc sírskych utečencov, respektíve sírsko-palestinských utečencov. To je naozaj veľký počet ľudí v tejto krajine. Na Libanon táto kríza zásadne dopadla a v Sýrii sa zhoršujúca hospodárska obchodná situácia a znižovanie dôvery nakupujúcich a takisto e, klesajúce množstva zahraničných investícií odrazili na veľmi zlej situácii. V tomto dôsledku milión utečencov zo Sýrie zaťažili malú krajinu, ktorá už mala krehkú infraštruktúru a verejné služby v dôsledku predchádzajúcich vln utečeneckých čo sa týka vládnych politík, situácia v Libanone je pozoruhodná. V správach ste iste nevideli žiadne e, vypuknutie násilia, demonstrácie proti utečencov. Ja si myslím, že to je neuveriteľné svedectvo toho, ako Libanonci zareagovali na túto krízu. Veľkodušnosť a otvorenosť bola taká, ktorú som nikdy nezažila v celom svojom v živote aj teraz, keď už sa e, začínajú prejavovať napätia, všetko je to kontrolované, mierne. Niektoré mesta mali e, viac utečencov, než v nich žije pôvodných obyvateľov, Libanončanov. A napriek tomu Libanončania hovoria, musíme chrániť týchto ľudí, sú to naši bratia a sestry. Zároveň tiež platí, že Libanon má politické ťažkosti už od začiatku krízy a väčšina Väčšinou tento, táto úradnícka vláda sa vysporiadavala s prílevom utečencov aj bez toho, že by mohla prijímať zákony alebo formulovať zásadné politické smery. V roku 2013, keď vypršal prezidentský mandát, ešte stále výkonný e, predstaviteľ tohto úradu zostáva v úrade, ale musí byť jeho rozhodne podporené väčšinou zhromaždenia. Takže skutočne aj politické prostredie je nestabilné. Na ďalšom diapozitíve vidíme, že v oktobri sa konečne dosiahol konsenzus pri vytýčení politickej línie. Na jednej strane sú štyri hlavné princípy. Prvá, prvým princípom dohoda, že vláda v tejto krajine už nemôže prijať viac utečencov, pretože ak majú štvrtinu utečencov v krajine, viac sa nedá prijať. Po druhé, na ďalšom diapozitíve vidíte, že chcú investovať viac do bezpečnosti, pretože od augusta minulého roku možno viete, že tzv. islandský štát sa zautočil na e, libanonské mesto, kde bolo 45 tisíc registrovaných utečencov. To bol destabilizujúci faktor v rámci Libanone, čiže treba zvýšiť bezpečnostné opatrenia v miestnych komunitách, aby bolo možné umožniť utečencov pracovať a aby sa znížil tlak na medzinárodnú komunitu, ktorá poskytuje bilaterálnu podporu Libanonu. V nedávnych mesiacoch sme pozorovali, že vláda teraz dáva reštriktívne opatrenia. Toľko ľudí, ako predtým už nemôže vstúpiť do Libanonu. Mimoriadne málo ľudí. O 80 klesol prílev utečencov a zdá sa, že utečenci, aj keď ich je veľa, aspoň ich počty už nerastú. Zdá sa, že sa to podarilo. Podarilo sa utišiť niektoré napätia e, v krajine týmto krokom, ale niektoré skupiny ešte stále očakávajú, že sa utečenci jedného dňa vrátia domov. A myslím, že treba monitorovať situáciu, pretože ako mnohí z vás viete, situácia vnútri v Sýrii je naozaj ešte ďaleko od stabilnej. Na ďalšom diapozitíve vidíme utečencov a treba povedať, že nie sú jasné kritéria, kto je utečencom. Pokúšame sa pracovať s vládou, aby na hraniciach si odhadnúť veci. Vláda teraz e, uvalila reštrikcie, ktoré sa týkajú e, pobytu, povolenia na pobyt alebo dokumentov, ktoré utečenci často nemajú, alebo platia platenie poplatkov, ktoré utečenci, na ktoré utečenci nemajú peniaze. Takisto existuje uznesenie, ktoré vyžaduje od utečencov, aby podpísali dokument, že sa nepokúsia usadiť a pracovať v Libanone, ale sa vrátia domov. V situácii vnútri Libanonu je situácia čoraz menej bezpečná, pretože taká obrovská populácia sa nesmie cítiť odcudzená od komunít, ktoré v nej žijú a preto e, treba urobiť opatrenie, aby sa to nevydalo týmto smerom. Tento diapozitív na ľavej strane je pohraničná oblasť a veľmi sa mi páči e, to, čo tu vidíme. 17 utečencov žije v provizorných táboroch, neformálnych na divoko. Mnohé z nich sú v pohraničných oblastiach, takže vidíte tam trojuholníkovú oblasť, ktorá, ktorej sú stany, to sú ľudia, ktorí boli vysťahovaní a táto oblasť je iba 5 kilometrov od hranice, kde sa bojuje, kde je konflikt so Sýriou. Vláda sa obáva, že ozbrojené skupiny môžu pre prekročiť hranicu a odvliec utečencov. Preto sa snažia umiestniť utečencov do iných budov, ale táto demarkačná zóna je 10 kilometrov od hranice, takže chcem vám eh, pre, pre evokovať vo vás ten pocit obrovského ohrozenia, ktoré utečenci zažívajú v, pri, tak blízko pri hranici so Sýriou. A Libanon sa bojí, že islamský, tzv. islamský štát bude expandovať na ďalšie územia a aj do Libanonu. Toto vás zase neprekvapí. Väčšina utečencov, ktorí prišli za ostatný rok, boli presídlení minimálne raz v rámci Sýrie a stratili často rodinu, možnosť zarábať si na živobytie, domovy. Mnohí sú zjazvení tým, čo zažili, čo videli, psychicky a fyzicky nemajú prostriedky na ďalšie prežitie. 30 všetkých domácností teraz vedú ženy, ktoré sú slobodné a pre matky je veľmi ťažké bez svojich mužských partnerov eh, uživiť svoje deti v krajine, kde je bezpečnostná situácia taká neistá. 31% všetkých utečencov má špecifické potreby. Sú to ľudia, ktorí utrpeli mm, napríklad nejaké fyzické postihnutie alebo sú traumatizovaní. Môžu to byť deti, ľudia, ktorí boli týraní alebo sexuálne zneužívaní. Zdravie 1,1 milióna utečencov nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, pretože v Libanone je zdravotnícka starostlivosť relatívne drahá a spolu s našimi partnermi a príspevkami z EÚ poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť, konzultácie 90 tisícom ľudí každý mesiac, každý jeden mesiac druhotná. Zdravotná starostlivosť je mimo našich prostriedkov, takže okrem e, núdzových z život zachraňujúcich zákrokov nemôžeme urobiť nič viac. Tento chlapec je popálený na veľkom povrchu tela, pretože vybuchol granát blízko pri jeho dome. Jeho otec ho zabalil do prikryvky a odniesol ho cez hranicu k nám. Mohli sme mu zachrániť život, ale nemohli sme samozrejme urobiť implantácie kože na tvári. Takže podľa tohoto vidíte, aké sú, akú cenu platia utečenci za neustále pokračujúcu traumu, traumu v Sýrii. Čo sa týka potravín, utečenci dostali 70 UNICEF, UNHCR a ďalší 70 eh, ľudí dostalo pokryté svoje zdravotné, pardon, svoje potravinové potreby ale s eh, zníženou mierou humanitárnej pomoci sa znižuje aj pod, množstvo potravín, ktoré sa dostáva do týchto táborov. Ľudia musia byť podvyživení alebo sa musia živiť nevždy ideálnymi spôsobmi života. Deti sú nutené do nutených sobášov v skorom veku a podobne, čo sú stratégie prežitia, ktoré nie sú veľmi zdravé. Vidíme tu stan na tomto v obrázku 70, 17 utečencov žijú v takýchto stanoch. Je obmedzené, čo pre nich môžeme urobiť. Majitelia pôdy nechcú, aby sa z týchto obydlí stali trvalejšie obydlia, alebo by sa tu vytvorila nejaká štruktúra, aby sa nepodporoval pocit u týchto ľudí, že tu môžu zostať dlhšie, takže môžeme iba plastovými eh, prikryvkami, igelitmi a stanmi vytvoriť isté provizorné obydlia, v ktorých môžu zostávať. Utečenci neplatia e, všetci e, poplatky za pobyt, ale niektorí platia, e, dosť vysoké percento platia, a to je príjem do libanonskej štátnej pokladnice, čo ukazuje, že môže tu byť aj istý prínos pre hostiteľskú komunitu, ale nie je to je to vo veľa menšej miere tieto pozitívne vplyvy, ako sú negatívne vplyvy pobytu týchto utečencov. Šokujúce štatistiky hovoria, že existuje 400 tisíc detí utečencov v Libanone. Minulý rok v Liban- libanonských verejných školách bolo 300 tisíc libanončanov a väčšina libanončanov posiela deti do súkromných škôl. Pracujeme s ministrom školstva a Európska únia tu bola naozaj veľkorysým partnerom a podporila 100 tisíc detí, ktoré teraz môžu vo verejnom školstve, v štátnom školstve e, sa vzdelávať v Libanone a spolu s UNICEFom a ďalšími partnermi pracujeme na tejto e, veci e, spolu s finančnými príspevkami z EÚ. Ide tu však o to, že ešte stále ďalších 300 tisíc detí nepodstupujú žiadne vzdelávanie, nechodia do škôl a to je skutočne tragédia, pretože nielen tento rok, ale aj rok predtým nechodili do školy a ešte dva roky dozadu tiež nechodili do školy a ako plinie čas, tieto deti sa postupne stávajú stratenou generáciou. Robíme naozaj obrovské úsilie, aby sa to tak nestalo. UNHCR sa zameralo na 130 utečencov, ktorí do roku 2016 bolo ďalších vysídlených zo Sýrie, ale 100 tisíc ďalších utečencov um, sa môže dostať do iných humanitárnych programov, napríklad takých, ktoré vedie Nemecko. Ďalšie programy sú vízové programy, cez ktoré sa takisto utečenci zo Syrie môžu dostať von. Je to dôležitý signál, uh, kedy hostujúce krajiny zdieľajú toto bremeno utečencov, ale neproporčne. A samozrejme, čokoľvek, čo môže pomôcť dostať utečencov zo Syrie, je pre nich istým záchranným lanom. A taktiež, predtým, než ukončím svoju prezentáciu, by som chcela povedať, že naše programy sú navrhnuté tak, aby prechádzali verejnými inštitúciami. Takže čokoľvek, čo robíme pre utečencov, je vlastne dobré aj pre libanonské, libanonskú komunitu. EÚ bola veľmi kritická v tomto ohľade a taktiež veľmi kreatívna ohľadom toho, ako sa vynakladalo humanitárne financovanie. Takže keď by som bola európskou občiankou, bola by som veľmi hrdá na európske príspevky. Taktiež sme podporovali verejné školy, nemocnice, kliniky, komunitné strediska na teda miestnej úrovni. Ďalej, tu máme projekty, ako napríklad elektrické generátory, rezervoáre vody, služby spoločenstva alebo komunitám, ktorí tieto e, služby pred krízou e, nemali podporujú sa týmto utečenci, skutočne to mentálne pomáha týmto komunitám a pomáha to udržiavať napätie na minime. A je treba urobiť pre Libanon. Ešte viac nedostávajú toľko pomoci ako ostatné krajiny v regióne, z časti kvôli eh, politickému nastaveniu, ale napriek tomu nie je žiadna druhá krajina na svete, ktorá má taký podiel utečencov vzhľadom na svoju eh, populáciu Takže podpora, ktorú sme poskytli v rámci humanitárnej pomoci, ale taktiež rozvojovej pomoci, je absolútne e, kľúčová. Väčšina utečencov sa sústreďuje v oblastiach, kde e, Ehm, je 68% Libanoncov, ktorí tam ehm, žijú a my spolupracujeme s 71 agentúrami v rámci Libanonu. Taktiež sme nedávno spustili výzvu pod názvom ehm, libanonský regionálny plán o odpovede na imigráciu. Vidíme, že Naša humanitárna pomoc Libanonu je rovnaká ako bola minulý rok, ale populácia sa zvojnásobila. Vidíte na tomto grafe, že že momentálne ešte nie sme tak ďaleko, ako sme boli v dobu minulý rok a to je z mojej strany všetko. Takže neviem, či ako prvý bude hovoriť pán Weidenholzer a potom pani Lochbiller a potom ostatní sa môžu taktiež pýtať, čo budú chcieť. Takže pani Kelly. Takže ako, dáma môže začať. Takže pani Lochbiller. Ďakujem. No, my sme minulý týždeň na 3 dní sa mohli pozrieť do Beirutu, do Libanonu a Ďakujeme vám a UNHCR za to, že ste nám poskytli konkrétne de- detálne informácie. Taktiež ďakujeme eh, delegácii EÚ. Eh, videli sme tam veľvyslanca, pomohli na aj e ECO, oni nám pomohli s logistikou. Bolo... Boli sme v Bekaveli taktiež a tam je veľmi dobre viditeľné, ako to vyzerá. Libanonci sa chcú vyhýbať slovu tábor, pretože to by bolo, ako keby to prirovnávali k palestinským utečencom, ako keby mali v tých táboroch zostať potom navždy. Takže videli sme jeden takýto tábor, poviem to tak, ale tá krajina, tie dediny, ktoré sme tam videli, tie sú plné chatrčí a rôznych takých improvizovaných obydlí. Neviem, ako ľudia tam mohli prežiť napríklad tie tri snehové búrky, ktoré prišli e, túto zimu. Nechcem opakovať to, čo ste povedali už vy. Myslím si, že libanonské vláde treba poďakovať za to, čo robia, za to, že tam vpúšťajú toľko utečencov. A v podstate každý štvrtý človek, ktorý momentálne býva Libanon, je utečenec. a taktiež máme určité odporúčania pre UNHCR a libanonskú vládu ohľadom potenciálnych zmien, pokiaľ napríklad máte domácnosť s registrovaným utečencom, tak musíte slúbiť, že nebudete pracovať. Avšak toto, máme tam hlavné potreby, ktoré sú splnené a musíte uh, platiť za každého člena domácnosti až 200 dolárov. Ako chcete potom ale tieto peniaze získať a zaplatiť poplatok? Takže možno ten poplatok je príliš vysoký, na to by sa mali pozrieť. No. Taktiež je tam regulácia hraníc pre sírskych utečencov od eh, januára ale často to znamená extrémne ťažkosti. Napríklad sírsky utečenci sú zvyknutí, že e, zdravotná starostlivosť je štátnou, štátnym problémom, že to platí štát, ale v Libanone to tak nie je. Napríklad tam bol prípad e, 5 člennej rodiny alebo 7 člennej rodiny, 5 detí a jeden z rodičov dostal rakovinu a oni boli v Libanone, ale tam to nebolo zaplatené, takže e, v opačnom prípade by odišli z Libanonu, ale teraz nemôžu, pretože hranica je uzavretá. Ďalší prípad, bolo to aj v médiách, sírska komunita, alebo asýrska komunita v Sýrii napadol ich islamský štát a na druhej strane hranice e, s Libanonom e, sa im sa pohraničníci teda zatvárili, že ich nevidia a nechali ich prejsť e, tú hranicu tajne. A myslím si, že ako niektorí aktivisti hovoria, možno by mala byť spísaná oficiálna politika v súvislosti e, s asýrskymi utečencami. UNHCR by e, mala v tomto procese pomôcť Taktiež by mali pomáhať v súvislosti so školením o ľudských právach, pretože boli prípady, kedy to celé príliš nefungovalo. No čo sa týka nás a členských štátov, už ste hovorili o tom, že 39 utečencov má nejaké osobitné potreby a my by sme v rámci tých eh, programov presídlenia, taktiež mali sa tejto otázke venovať. Nemáme tam na to dostatok e, prostriedkov. A ako ste povedali, utečenci samozrejme sú v konkurencii s miestnymi, pretože obe tieto komunity sú veľmi dobré v obchode. To, samozrejme, tá stredná vrstva si chce rozbehnúť vlastný obchod a potom prichádza tá konkurencia. A čo sa týka tých, ktorí spadajú do kategórie ľudí s nízkymi príjmami, tak tam je taktiež rovnaká konkurencia, takže tam vzrastá napätie. Možno by pomohlo vytvoriť nejakú všeobecnú politiku v tejto súvislosti. Ďalej, problém vzdelávania, ako ste povedali, môžeme tam, e, možno tam máme novú takú stratenú generáciu, bolo vypočítané, že 650 dolárov na dieťa na rok by pomohlo ich e, deti, deti navrhnúť do škôl, ale iba 60 tisíc e, sírskych utečenských detí chodí do školy a plán je, aby ich tam chodilo 150 tisíc. Je treba sa zamerať na celý školský systém. Pokiaľ tí ľudia majú peniaze, tak ich dávajú do súkromných škôl, ale myslím si, že je treba sa zameriať na vzdelávací systém. Je to stratená generácia, ale bude to ešte horšie, pokiaľ nebudú mať vzdelanie, tak sú aj náchylnejší k radikalizácii. Možno tak by som dala slovo Jozefovi. Ešte moment, pretože máme tu návštevu. Som rada, že sú to návštevníci, ale prosím, usadte sa všetci, pretože posadte si, je tu veľa voľných stoličiek. Por favor, siéntense. Por... Prosím, posadte sa, pretože je ťažké tu rozprávať. Keď stojíte, ďakujem. Ďakujem, pán Weidenholzer, ďakujem. A by som sa chcel pripojiť k tomu, čo povedala kolegyňa Lohbiller, že na nás urobil veľký dojem to, čo sa tam deje a ako sa k tomu stavia Eh, libanonské obyvateľstvo, že skutočne to pre ne veľká záťaž, ktorú si na seba berú. 20 obyvateľstva sú v podstate utečenci. Pre mňa, čo bolo prekvapujúce alebo prekvapivé je, že nemáme k dispozícii žiadne konkrétne čísla, že ten registračný proces nerob, neleží na pleciach vlády, ale u NHCR. Takže potom tieto údaje budú preposlané libanonskej vláde od apríla a možno tam veľa vecí prehliadame. Tá záťaž je naozaj nepredstaviteľná pre miestne obyvateľstvo. A taktiež sme mali veľké obavy, ktoré vyvstali v rámci rozhovoru s e, aktivistami, s právnikmi, špecializované ľudské práva je tam napätie medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami, ktoré stále narastá. Je tam napríklad problém platového dumpingu, pretože utečenci pracujú za podmienok, ktoré sú absolútne neprestaviteľné a preto potrebujú tie peniaze, takže robia veci, ktoré potom vedú k problémom s miestnym obyvateľstvom potom sú tečenci obviňovaní z toho, že e, sú že zhoršujú túto situáciu a možno nie sú všetky tie obvinenia pravdivé, ale to napätie by sme mali brať vážne. aby ste to dobre vysvetlili, ako sa to celé všetko zrychlo zomlelo. Ale ja pochybujem, že takáto situácia môže byť udržateľná ešte dlhšie než možno ďalší rok. No a potom máme ďalej, ďalej tú kontrolu na hraniciach. Aj naši partneri povedali, že tých utečencov je momentálne e, trochu menej, pretože momentálne nie je tých veľkých konfliktov v Sýrii toľko, kde by potom bol príliv utečencov, ale pokiaľ by sa stalo niečo veľké, tak e, tie hraničné kontroly by boli na nič a aj tak by prišli ďalšie vlny utečencov. No a tu má libanonská vláda zájem na to, aby to bola dosť dočasná situácia. A možno chcú, aby niektorí z utečencov išli ďalej do Európy. Zároveň je tam tlak zo strany Iráku, ale oni už nechcú, aby chodilo toľko ľudí, alebo aby utekalo toľko ľudí z Iraku do Libanonu. Čo sa dá robiť konkrétne? Máme tu tie európske programy e, znovu osídlenia, ale aké sú tie konkrétne čísla, s ktorými musíme rátať? Ďalej je tu otázka e, konkrétnych financií. Pokiaľ napríklad máte v dispozícii 23 miliónov eur, ale UNHCR už dlho nedostala prostriedky, ktoré potrebuje ja si myslím, že by sme mali viac investovať my tu v Európe. Pretože v vašom prípade nevydržíme celý tento tlak. Máme veľmi krátku pamäť, ale Libanon prešiel si 15-ročnou občanskou vojnou, nie je to tak ďaleko ešte, alebo tak dlho. Máme tam ďalej ten fenomén palestínskych dečenských táborov. Oni sa teraz boja, že by sa tá situácia mohla opakovať a že by znovu mohlo dôjsť v Libanone k, ďalším, k ďalšej občanskej vojne, pokiaľ sa tam opäť niečo pokazí. Takže je skutočne grandiózne, čo tam robí medzinárodné spoločenstvo, ale obávam sa, že potrebujeme dodatočné finančné prostriedky a my ako poslanci máme povinnosť na toto tlačiť. Pretože vo vašom prípade je to taká časovaná bomba, ktorá ohrazuje Európu a veľmi by nás zasiahla, pokiaľ teda nebudeme teraz konať. Bien, eh, ahora quisiera saber que, que colegas quieren... Ktorí kolegovia sa chcú ešte prihlásiť? Dobre. lebo do 17.15 môžeme dávať otázky a potom pani Kelly môže zareagovať. Čiže podľa všetkého sa hlasí pani Wimberg. Nech sa páči. Eh, min taxa. Ďakujem pekne. Na úvod chcem povedať, že som vďačná UNHCR za vašu prácu. Je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty pomáhali vašej agentúre, pretože vieme, že ste pod tlakom a vieme, že aj s relatívne malým finančným obnosom eh, môžeme prostredníctvom vás pomôcť veľa ľuďom. A najmä aj v Libanone napríklad to eh, platí, alebo aj v Libanone platí, že im veľmi eh, im pomáhate. Počuli sme o všelijakých e, formách napätia, ktoré tu kolegovia spomínali. Počul som napríklad o rodine, kde otec e, bol murár a teraz už je nezamestnaný, preto lebo ne, utečenec e, tú prácu dokáže spraviť za menej peniazy. Tým pádom tento človek je nezamestnaný ehm, a tým jemu už nepomôže nikto, ani UNHCR, ani, ani, ani nikto a teda doplacajú na to aj miestni ľudia v Libanone. A treba mať aj preto empatiu. E, vo Švedsku e, napríklad utečencov radi privítame, ale keď vy samotný e, takýmto spôsobom trpíte, tak potom už môžete používať viacej peniazy na napríklad podporu UNHCR, čo je škoda, lebo mali sme pomôcť aj tam, aj tam, podľa mňa. Chcem sa spýtať, čo UNHCR chce, aby sme my spravili v Európskej únii. Chcete, aby sme investovali peniaze eh, vo väčšom eh, množstve, alebo by sme eh, príjmali viac utečencov. Už sme povedali tu v parlamente, že by sme mali mať spoločnú azylovú politiku a že by sme mali mať ambasády v rôznych krajinách, kde je možné požiadať o humanitárne víza. Takže napríklad toto je niečo, čo by ste vy navrhovali tiež. Ďakujem, pani Kinge. Grazie. E, uh, anch'io devo ringraziare molto. Ďakujem pekne. Takisto sa chcem poďakovať za túto prezentáciu. Dostali sme nové informácie, máme teraz viac vedomostí, pokiaľ ide o to, akú úlohu môžeme v regióne zohrávať. Poprvé, chcela by som e, povedať, že budem pripravovať iniciatívnu správu o situácii regióne Stredozemného mora a teda o potrebe takého globálnejšieho, holistickejšieho prístupu k migrácii. Tam som teda ja spravodajkyňou. Myslím si, že táto práca je veľmi dôležitá. A bude obsahovať viaceré témy, napríklad e, resettlement, aplikovanie článku 80, e, záchranu osôb a takisto aj situáciu v rámci aj mimo EÚ. Rada by som e, teda pracovala s vami v najbližších týždňoch na tejto téme a chcel by som vedieť, čo vy očakávate od EÚ, pretože to mi pomôže v mojej práci a bude to znamenať, že môžeme pripraviť konkrétne riešenia, ktoré budú nadstavou tej správy. Takže keby ste mi mohli povedať, na čo konkrétne by sme sa mali sústrediť pri našich voľbách. Ďakujem, pán Demesnaker. Dank u wel, voorzitter. Eh, mevrouw Kelly. Eh, ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne za tú prezentáciu. Naozaj rešpektujeme prácu, ktorú naša organizácia ONHCR vykonáva. Myslím si, že by sme mali vyjadriť rešpekt aj Eh, libanonskej vláde. A počul som to porovnanie s tým Belgickom. Som tiež sám z Belgicka, teda viem si predstaviť, eh, o čom hovoríte a teda o tých tlakoch, ktoré to vytvára na eh, spoločnosť na základe takéhoto prílevu utečencov. Takmer 1,2 milióny milión utečencov, už ste povedali, čo to vlastne znamená. A samozrejme, vieme, že Libanon má komplikovanú minulosť. A chcem sa poprvé spýtať, do akej miery tento prítok migrantov prichádzajúcich do Libanonu ovplyvnil e, politiku a takisto aj náboženskú situáciu v krajine, keďže vieme, že sú tam v krajine rôzne náročné rovnováhy, ktoré navzájom nejako fungujú a je možné, že tieto potom e, sa narúšajú. Čiže akým spôsobom aj toto ovplyvňuje situáciu. Medzinárodná komunita tejto veci robí dobrú prácu. Vždy podporujeme to, čo robí medzinárodné spoločenstvo, ale chcem sa spýtať, čo je teraz najdôležitejšia úloha. Je to v prvom rade um, otázka peňazí, alebo sú to iné opatrenia, ktoré by sme mali prijať. Aké máte hodnotenie medzinárodných e, snách alebo snách medzinárodného spoločenstva preukázať ochotu prijať sírskych utečencov? Je to otázka toho, že tých krajín je málo, ktoré by otvorili svoje e, hranice, alebo je to skôr otázka nedostatku finančných zdrojov, ktoré by umožnili, že tie krajiny, kde títo ľudia sú prijímaní, e, by mohli poskytnúť im istú podporu. A samozrejme v ideálnom prípade by koniec tohto konfliktu vylepšil situáciu a dlhodobu dohodol by výhľad toho, že títo utečenci sa budú môcť vrátiť e, domov. Momentálne samozrejme toto je niečo, o čom môžeme iba snívať a z hľadiska krátkodobého to nevyzerá, že takéto niečo stane, takže tá, ten tlak tam zostane. Konflikt e, prebieha naďalej, je tu tlak zo strany migrantov, ktorý bude tiež pokračovať. Otázka teda je, ako dlho tieto susedné krajiny môžu naďalej prijímať tieto toky utečencov. Už ste povedali, že Libanon v zásade hranice uzavrel a samozrejme sú tu ľudia, ktorí chcú utiecť a ktorých e, život je ohrozený, čiže to riziko stále existuje a je to veľmi nepríjemné. Ďakujem. Eh, un señor, un momento, señora Kelly. Eh... Ešte máme tu aj sekretára e, z ambasády v Li- z Libanonu Takže 3 minúty dostane, potom už čas nemáme, ale chcem vás medzi nami privítať, nech sa páči. Thank you, ma'am. Ďakujem. Ja by som chcel zdôrazniť niektoré témy, ktoré tu boli spomenuté počas eh, tejto diskusie a poprvé chcel by som sa vyjadriť k tomu dokumentu, ktorý vláda pripravila ešte v roku 2014. Chcem zdôrazniť, že tento policy paper hovorí o znižovaní čísela o tej bezpečnosti, ale to bolo po troch rokoch a po tom, čo máme už skúsenosti v tejto oblasti a predpokladám, že pani Kelly si tú skúsenosť plne uvedomuje. Pokiaľ ide očakávania, že niektorí ľudia sa pozrú na utečencov v tom zmysle, že by mali sa vrátiť domov, tak my samozrejme si tú situáciu plne uvedomujeme, aká teda je v Sýrii ale zároveň naša pozícia je taká, aby sme rozmýšľali nad e, dlhodobými riešeniami, keď to bude aktuálne. Ale zatiaľ sa snažíme spraviť všetko preto, aby sme dali medzinárodnú ochranu. Hoci sme nepodpísali dohovor z roku 1951 o utečencoch. Pokiaľ ide o obnovenie Eh, rezidenčného statusu, to sú všetko formálne záležitosti a každý štát, ktorý má utečencov alebo žiadateľov o azyl, väčšinou je tam vždy potreba poskytnúť dokumenty a keď nie sú dokumenty, mala by tam byť zase nejaká iná formalita, akým spôsobom postupovať ďalej. Takisto chcem zdôrazniť, že Libanon už navrhol nejaký e, krízový plán. To sme pripravili v spolupráci s UNHC, možno, že to aj pani Kelly spomenie. A pokiaľ ide o status utečencov, tak UNHCR to robí a ďakujeme im za to veľmi pekne, pričom ale väčšinou ide o zodpovednosť samotného štátu, aby nejakým spôsobom spracoval žiadosti žiadateľov o azyl. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. De nada, muchísimas gracias por... Ďakujem pekne, ďakujem, že ste vystúpili a že ste prispeli uh, našej diskusii. Pani Kelly. Thank you very much and um, I'm glad to... Som veľmi rada, že sú tu zástupcovia z Libanonu. Gratulujem vám s úža- úžasným výsledkom, ktoré vaša krajina v týchto veciach dosiahla. Ako som už povedala, v živote nič som podobné nevidela. Naozaj by ste mali byť hrdí a ja som e, sa cítim poctená tým, že môžem spolupracovať na tejto veci. Niektoré intervencie, čo sa týka školení, pohraničných hliadok a miestnych samozpráv. Plánovali sme to všetko spolu s ministerstvom vnútra, ktorí sa snažili vybudovať väčšiu kapacitu policajných zborov a miestnych úradov. Spolupracovali tam interné bezpečnostné zložky. Je to projekt, na ktorom spolupracovala Európska únia. Ďakujeme vám za to. Spolupracovali sme s ministrom sociálnych vecí a na hraniciach takisto sme riešili výnimky e, v rámci humanitárnej pomoci. Verejné vzdelávanie alebo štátne vzdelávanie, fakt, že 100 tisíc detí sa teraz vzdeláva spomedzi utečencov, toto sa uskutočnilo ostatné týždne v partnerstve s ministerstvom. Sám osobne minister sa zasadzoval za E, spoluprácu so zahraničnými partnermi, partnermi a našim cieľom, našou metou je, aby sme oslovili deti a pritiahli ich k vzdelávaniu. Ešte 400 tisíc detí do roku 2016 sa určite nedá umiestniť v štátnom vzdelávacom systéme v Libanone, ale Svetová banka uznala, že 600 dolárov na dieťa aj keď sa vytvoria, vytvorí vyučovanie na dve zmeny, v školách je rozumný cieľ a týmto spôsobom sa dajú podporiť verejné inštitúcie a školy ktoré by mohli tieto deti navštíviť. My ešte musíme nájsť alternatívy pre tých ďalších 300 tisíc detí. Budeme na tom pracovať s ministerstvom školstva, pretože tu existujú rôzne neformálne formy vzdelávania, do ktorých by sa mohli deti zapojiť. UNHCR je agentúra, ktorá používa technológie na zaregistrovanie všetkých utečencov a overujeme aj ich papiere, napríklad ich povolenie na pobyt vyprší do roka alebo neskôr. My sa pokúšame im pomôcť s týmito administratívnymi povinnosťami. Spolupracujeme s vládou Libanonu a s Ministerstvom pre sociálne veci v Libanone. Libanon vie týmto spôsobom, kto je na území Libanonu a potom štát preberá úlohu pri riadení e, toho, čo sa deje s utečencami. Nezakrývam, že existujú aj napätia. Sýrčania e, by určite mohli byť zamestnaní a na, pri nízko kvalifikovanej práci a tam by mohli možno brať Libanončanom prácu, tam sú tie napätia, pretože Sirčania tak zúfalo sa snažia pracovať a často ich zamestnávajú v neformálnych sektoroch, povolovali Sirčanom tradične pracovať tam, kde e, nechcú Libanončania až tak veľmi pracovať, napríklad v stavebníctve a v poľnohospodárstve. My navrhujeme spolu s inými agentúrami, že Sirčania by mali rešpektovať libanonský zákon a pracovať v tých oblastiach, ktoré im Libanon umožnil. Toto robíme v spolupráci s našimi partnermi a v diskusiách s vládou. Aké politiky práce by sme mali nastaviť tak, aby sme pomohli Libanonu vytvoriť istý profil, do ktorého by mali ktorom by mali zástoj aj utečenci. Viete si predstaviť, keby vo vašej vlastnej spoločnosti takéto, takéto potreby vznikli, ak by tam prišli ľudia a vaši vlastní občania by mali mať pocit, že sú pre nich konkurencia, konkurencia a berú im pracovné miesta. Takže je to citlivá vec a treba s ňou citlivo zaobchádzať. E, v rámci Sýrie, ak znova sa pohnú nejaké migračné vlny, máme aj pripravené naliehavé plány v naliehavých situáciách, ale skutočne pre malú krajinu, ako je Libanon, už by bolo naozaj priveľa ešte sa zúčastňovať na týchto ďalších migračných vlnách. A to ma privádza e, k riešeniu e, tohto problému, ktorý, ktoré sa nachádza v e, Syrii. Sýria je riešením. Táto tragédia sa koná v priamom prenose a každý má pocit, že kým sa nevyrieši situácia v Sýrii, tak budú premárnené životy, ľudia budú utekať, tragédie budú pokračovať, okolité krajiny bude destabilizovať konflikt v Sýrii, ktorý, do ktorého nemôžu zasahovať, ale ktorý ich veľmi zblízka ovplyvňuje. Čo sa týka hospodárskej podpory, máme rozličné finančné nástroje alebo financujúce nástroje, ktoré EÚ hovala. Dúfame, že toto bude pokračovať a všetky donorské krajiny, e, ktoré sa zoskupili, niektoré sú aj mimo EÚ, by sa mali presmerovať na rozvojovú pomoc. Libanon sa poklada za krajinu so strednou výškou príjmu a to znamená, že Libanon nemôže dostať peniaze na rozvojovú pomoc, ale tu by Európska únia e, urobila výnimku a už niekoľko rokov po skytuje Libanonu peniaze na rozvojovú pomoc a je kritické, aby dôležité, kriticky dôležité, aby takéto čosi pokračovalo. Treba určiť priority. Libanončania musia sa vysporiadať e, s problémami tak, že musia apelovať na to, aby sa vyriešila politická situácia v Sýrii a humanitárna situácia sa nesmie zhoršiť ak sa bude zhoršovať, ľudia budú zomierať. A humanitárna pomoc, ktorú sme dostali, naozaj bola využitá. Urobili sme, čo sa dá, aby ľudia netrpeli ešte viac. Rozvojová pomoc však poskytuje dôležitú podporu libanonským inštitúciám a aj na lokálnej komunitnej úrovni vznikajú projekty, ktoré som spomenula, za relatívne nízku investíciu sú veľké dividendy, napríklad e, čističky, e, nádrže na vodu alebo ďalšie zariadenia na energie. To je veľmi dôležité pre miestne komunity a takto by aj Libanončania mohli uvidieť, že Pomoc utečencov neznamená len, že sa od Libanončanov žiada viac, ale že tu ide o partnerskú spoluprácu a to, čo dostávajú utečenci, potom môžu využívať ako služby aj tí Libanončania, ktorí by takéto služby predtým nedostali, keby utečencov nebolo. Samozrejme, že by sme chceli, aby sa zvýšil počet e, krajín v Európe, ktoré prijímajú utečencov a presi- dovolia im usiedliť sa na ich území. Máme tu dočinenia s kreatívnymi programami, ktoré napríklad zvyšujú možnosť pre sírčanov dostať víza alebo poskytujú možnosti pre sírčanov, aby začali študovať v zahraničí. Ďalej sú tu programy zjednocovania rodín, azylové procesy, humanitárna podpora. Toto všetko je kriticky dôležité, že beží. V stredozemí robí UNHCR konkrétnu pomoc a s kolegami sme v našej bruselskej, bruselskej kancelárii hovorili o možných ďalších krokoch. Radi by sme pokračovali v tomto dialogu, aby sme sa dozvedeli, akú ďalšiu podporu môžu, môžu poskytnúť inštitúcie a ich sieť. Ako mení Eh, takýto prílev utečencov politickú situáciu v Libanone. Ja si myslím, že sírska kríza politických lídrov stmelila. Čo sa týka bezpečnostných plánov, je možné pozorovať konsenzus. V Libanone áno, sú rozdiely medzi rôznymi komunitami, ale ľudia držia vedno a to je naozaj svedectvo o tom, že Libanončania eh, sú ľudia, ktorí ctia súdržnosť Mnohí hovoria, že Libanon je jednou z najodolnejších, najhúževnatejších krajín vo svete. Z 15 rokov sa zmietal Libanon v občianskej vojne a dnes vidíte, že sa budovanie súdržnosti a komunity a rozvíja, že dokážu spolupracovať, budovať krajinu, rozvíjať, stabilizovať svoje komunity. Libanon odpovedal na krízu v Sýrii skutočne veľký kolapým spôsobom a libanonský delegát prítomný v tejto miestnosti to potvrdil. Sú to plány, ktoré sú navzájom prepojené. Apeluje sa tu na 700 miliónov dolárov, ktoré treba vynaložiť na rozličné podporné programy a je tu ďalšia miliarda ktorá sa minula minulý rok. Konferencia v Kuvajte, ktorá sa bude konať tento rok, je dôležitá. 90 slubov, ktoré minulý rok na kuvajskej konferencii sa slúbili, sa aj splnili. Takže je to symbolické, symbolická chvíľa. Mnohé príspevky, už o nich bolo rozhodnuté. Tí z vás, ktorí majú na to vplyv, nezabúdajte na túto maličkú krajinu, ktorá naozaj nesie na svojich pleciach e, neproporčne vysoké bremeno utečencov pre daný región a snaží sa, aby nedopadla kríza v Sýrii tak tvrdo na Európu. Teším sa na vaše otázky. Ďakujem za tie, ktoré už boli položené. Ďakujem za príležitosť, že som mohla e, hovoriť o tejto téme, ktorá je blízka môjmu srdcu. Ja by som o tom mohla hovoriť celého ďalšie hodiny, takisto ako sa vyjadril aj libanonský delegát. Je to úžasná prípadová štúdia toho, čo sa dá urobiť, keď sa ľudský duch rozhodne pomáhať, ale je to prípadová štúdia je v tom, že keď viac e, podpory nedostane takáto drobná krajina, tak je udržať e, túto prácu a postupovať ďalej takmer nemysliteľné. Ďakujem pekne za tú prácu, ktorú vykonávate aj za to, že ste dnes prišli medzi nás. My naďalej vás budeme podporovať vo všetkom, čo budeme môcť e, spraviť. Takže ďakujem veľmi pekne, pani Kelly. Se levanta la sesión. Hm, esa zasadnutia.